La séance est ouverte. Zasadanie je otvorené. Neboli žiadne pripomienky k programu, čiže tento môžeme považovať za schválený. Nebudú oznámenia predsedníctva. Budeme sa rovno venovať jedinej téme tejto schôdze. Je to predstavenie e, dokumentu na rokovanie na tému Budúcnosť financií EÚ. Tento dokument e, predstaví komisár Oettinger, ktorý má na starosti rozpočet a ľudské zdroje. Samozrejme je to aj príležitosť pán komisár hovoriť o správe Monty o vlastných zdrojoch. Pán komisár, veľmi pekne sa vám chcem poďakovať, že ste vyjadrili vôľu prísť predstaviť tento dokument. Máte teraz, nech sa páči slovo. Vážený pán predseda, dámy a páni, poslanky a poslanci, dámy a páni, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Veľmi rád som prišiel, pretože s našim dokumentom na úvahy s komisiou Chceme odštartovať proces a vytvoriť základ pre konštruktívne, partnerské, kolegiálne rozpravy o finančnej politike, rozpočtovej politike Európskej únie v budúcom desaťročí. Dnes sme tento dokument prijali na kolégiu pre koheznú politiku bola v týme kolegyňa Kretu a dnes vám poviem niečo o podstatných obsahoch a stratégii a vypočujem si vaše otázky, pripomienky a kritické poznámky. No, máme tu dve alebo, tre, dve alebo tri medzery, ktoré v budúcnosti budúce 10 ročí budú veľmi dôležité. E, poprvé, e, je to skutočné, že Briti po nejakom čase už nebudú e, členským štátom a nebudú sa podielať na rozpočte. Briti tvoria 16 našich príjmov aj napriek Tečerovej rabatu sú čistými platcami bude nám chýbať 10 eh, miliard eur každý rok. No a po druhé, vidíme zodpovednosť ako aj príležitosť eh, na lepšie európske riešenie úloh a problémov. Nie všetky si vyžadujú finančné zdroje, ale v zásade na plnenie úloh potrebujeme finančné prostriedky sa týka migrácie, ochrany hraníc, pomoc utečencom. Tam to začína, pokračuje to bojom proti terorizmu, úlohou zabezpečenia vonkajšej bezpečnosti, obrany a rovnako aj vnútornej bezpečnosti. A o výške finančných zdrojov, ktoré by boli rozumné do tohto investovať, sa dá hovoriť, ale bude to každý rok vysoká miliardová čiastka. No a po tretie, je tu ďalší problém, ktorý musíme riešiť, ktorý súvisí s externými fondami aj Európskym fondom rozvojovej pomoci a ich zaradenie do hlavného rozpočtu a to sa bude týkať práva Európskeho parlamentu a môže to posilniť jasnosť rozpočtu. Takže 20 miliárd eur ročne alebo viacej. Myslíme a dúfame, že v budúcnosti európske inštitúcie a konkrétne komisia bude musieť plniť úlohy. My budeme musieť preveriť, aký príspevok môžeme priniesť my, aby sme odstránili tieto medzery. To neznamená okamžite žiadate okamžite viac peňazí, ale riešiť úlohy vnútri. Modernizácia, zjednodušenie našich programov, ešte vyššia flexibilita medzi rozpočtovými rokmi a kapitolami a programami, možno aj presuny, možno aj znesiteľné, realizovateľné škrty. Revízia našich výdavkov tvorí základ, ktorý momentálne robíme vo všetkých eh, veľkých programoch. V agrárnom sektori v oboch pilieroch, štruktúrálnych programov, kohezné fondy, sociálny fond, nástroj Connecting Europe, Horizon 2020, aj v prípade Junckerovho plánu. Keď si tieto úlohy splníme, a tu by som si želal vašu súčinnosť a vaše odborné znalosti rozpočtového výboru, výboru pre kontrolu rozpočtu. Poslanci v regióne vedia, ako programy fungujú, ktorí poznajú, ale aj zlé investície. Vaše rady sú pre nás v tomto prípade veľmi dôležité. Ak my, ktorí cítime povinnosť posilniť európsky rozpočet, a ak my, nám, parlamentu a komisii, to pôjde lepšie, ak budeme konať efektívnejšie, sami príjmeme nejaké opatrenia, tak potom budeme dôveryhodní, aby sme sa mohli obrátiť na členské štáty a prijať skutočnú reformu európskej rozpočtovej štruktúry. Tieto tri medzery, Brexit, v každom prípade čistí placovia nebudú ochotní v plnej miere nahradiť v prípade, alebo teda príjmy, ktoré budú chýbať vystúpení Veľkej Británie. A preto budeme potrebovať spravodlivý mix medzi mm, činnými príspevkami z Európskej 27 a niektorými škrtmi. Takže musíme nájsť a tú rovnováhu medzi zvýšením príspevkov a škrtmi 50-50, 40-60, 60-40, nové úlohy Obrana. Dostali ste reflečný dokument o obrane. Navrhujeme 1 miliardu, sa každý rok e, opakovala, a 500 miliónov e, do výskumu v sektore obrany. No a keď príjmame nové úlohy, aby sme odľahčili členské štáty, keď chceme vykonávať účinné kontroly na vonkajších hraniciach a tým nebudú nutné kontroly na vnútorných hraniciach, tak ušetríme členským štátom peniaze, tak plníme úlohy v ich záujme a na to potrebujeme v prvom rade čerstvé prostriedky, 80% minimálne. No a malú časť získame flexibilitou a presunmi. Tretia medzera, čiže prijatie mimoriadných rozpočtov fondov do hlavného rozpočtu, to môžeme zrealizovať, ale len vtedy, keď tam pôjdu peniaze. Keď fond nebude mať viac finančné vybavenia, my získame alebo dostaneme len úlohu, ale členské štáty nebudú prispievať, tak to bude negatívna reforma 100% príspevkov do fondu musí ísť z príspevkov členských štátov do hlavného rozpočtu a tým aj do spolu zodpovednosti parlamentu. Ja cítim povinnosť za každé euro, ktoré investujeme, vykázať pridanú hodnotu. To zodpoveda nášmu princípu subsidiarity, a len potom získame podporu členských štátov. Uvediem štyri typické príklady, pretože s týmto dokumentom na úvahy tiež spúšťame úvahy o tom, čo znamená pridaná hodnota, či sa to dá z rozpočtovo právneho hľadiska definovať. Keď vo výskume máme veľký spoločný projekt Joint Undertaking v spoločnom záujme, ktorý by žiadny členský štát nepodporil samostatne, keď žiadne priemyselné odvetie alebo firma by to sama to nezrealizovala. Ale Európa, niekoľko členských štátov plus priemysel a zástupcovia priemyslu eh, v rámci verejno-súkromného eh, súkromnej spolupráce zrealizujú, tak to sa to podarí. Keď napríklad eh, pozlož Donaja od Rakúska až po Čierne more. Budeme spolufinancovať modernizáciu kolejovej dopravy cez hraničie, cez hranične Connecting Euro Facility viacero členských štátov plus Srbsko, takto vykazuje jasnú pridanú hodnotu. To je jasné. Ale už náročnejší, náročnejšie sú predstupové, predstupová pomoc pre Srbsko, akú pridanú hodnotu má pre Európsku 27. My sme v posledných rokoch na Západný Balkán priniesli mier pro, po hroznej občianskej vojne. Srbsko sme presvedčili, že musia akceptovať náša poriadok, že hranice sa nemenia pomocou zbraní, že nebudú bojovať proti moslimom, že zo Srbska neurobia veľké Srbsko. Okrem predstupových rokovaní sa mi zdá, že predstupová finančná pomoc je preto pridanou hodnotou, pretože dve hodiny letu odtiaľto lietadlom je mier, nie je tam vojna, nie sú tam, nie, nie sú tam potrební vojaci z našich členských štátov. A to je jasná pridaná, pridaná hodnota, ktorá sa možno nedá exaktne merať, ale e, zdravým rozumom sa dá jasne pochopiť. Štvrtá, štvrtý bod. Keď medzi Sofiou a vidieckou oblasťou, len v Bulharsku podporíme železničnú trať na transport tovarov a pracovnej sily. Je to pridaná hodnota pre Európu, nie je to len pridaná hodnota pre Bulharsko? Ja myslím, že ak členské štáty, ktoré majú hrubý národný dôchodok pro kapitách 110 tisíc eur, keď môžu pomôcť takým, čo majú 50 tisíc eur iba a tým sa dá, e, dajú znížiť rozdiely v Európe tým, že sa posilnia tí slabší a nie oslabia tí silnejší. Tým, že sa e, posilní vnútorný trh, zvýši sa kúpna sila, a zlepší sa investičné prostredie, tak mne sa to tiež zdá, že to je pridaná hodnota pre európskych občanov mimo Bulharska, pre vlády mimo Sofie. Na konkrétnych príkladoch môžeme diskutovať spoločne o definícii pridanej hodnoty. My v našom dokumente chceme predložiť návrh, že škretneme všetky zľavy a rabaty. Keď musíme rábať, alebo zmizne rábať pre Veľkú Britániu, tak všetky ostatné. Čiže jednoducho, nebyrokraticky, a bude, je to už to dohadovanie medzi všetkými zúčastnenými. Otázka vlastných zdrojov. Ja sa teším na vašu správu, ktorú predložíte a tie návrhy Mária Montyho o dokumente úvahy. Chceme, aby sa o tom diskutovalo. Myslím, že minimálne tam, kde legislatíva e, pre príjmy je európska, napríklad ETS, e, obchodovanie s emisiami CO2, kde už dlho máme európsku politiku, ochrana klímy, v Kodani to ešte tak nebolo, v Paríži a Marrakeši toto už tak je. Emisný, alebo európsky cieľ zredukovania emisí v 2030 a emisné práva, ktorými sa dá obchodovať na burze, ktoré každý rok klesajú a ktoré majú, a ktorých počet každý rok klesá a majú svoju cenu. Takže ak parlament príjme legislatívu, tak to budú príjmy. To sú dve strany jednej mince. Ďalej chceme otvorene hovoriť, že horná hranica, ktorá platí v týchto rokoch, nemôže byť eh, úplne dodržaná. To musíme jasne povedať. Keď silná krajina, Veľký, Veľká Británia, čistý placa, odíde, budú chýbať príjmy. A keď sa objavia nové úlohy, eh, tak 27 vlád a 27 národných parlamentov musia byť ochotné a pripravené nájsť viac peňazí. No a mi sa objavilo, že musíme Že členské štáty, aby platili trošku viac, EU, že inak bude európsky rozpočet budúcich rokov štruktúrálne podfinancovaný. Nemôžeme ísť cestou tvorby nových dlhov. Tak ani nechceme ísť. Takže správna úvaha je, aby členské štáty s zvýšenými príspevkami trošku prispeli a rovnako hľadali dva alebo tri nové vlastné zdroje. A takto prekonali problém ochrany čistého platcu. Rovnako sme dlho hovorili o otázkach kondicionality. A to nie len v prípade kohezných fondov, v prípade všetkých investičných programov. Mali by sme na čerpanie európskych zdrojov sformulovať isté podmienky nie len nejako správno alebo administratívno-technické, ale aj iné. No a zdá sa mi tá úvaha, že naše investičné programy by mali posilniť regióny, zväčšiť konkurencieschopnosť, stabilizovať pracovný trh, posilniť investície. A mali to byť zdokumentované v rámci európskeho semestra, mať, a mať aj vplyv na country specific recommendations. Tieto odporúčania mali byť ešte lepšie. No a tak um, nejaký hlavný plán na čerpanie podporných prostriedkov z európskeho rozpočtu a z európskych programov. Myslím, že tento dokument poprvé poprvé musia naň reagovať a odpovedať členské štáty. My budeme bojovať za príjmy, ale členské štáty musia najskôr povedať, ako si cenia Európsku úniu. No a myslím, že v podmienkách nedávnych volieb vo Francúzsku vidíme stabilizáciu európskeho projektu, máme výzvy za hranicami EÚ a je v záujme členských štátov preto silnejšia Európa, viac Európy, viac úloh pre Európu, viac výdavkov pre Európu a preto treba mať aj viac príjmov. Ja v nadchádzajúcich mesiacoch pôjdem do každého hlavného mesta a budem sa snažiť presvedčiť vlády a parlamenty a ja by som chcel požiadať, aby ste to svojou autoritou, tam, kde ste doma a vás volili, aby ste postupovali podobne. Otázka rozpočtu budúcich 10 ročí. Rozpočty v tomto MFF sú 100-150 miliárd, alternatívy sú možno 125, že Veľká Británia obidia a nebude namiesto toho, alebo 140, alebo 160. To mi zdá politická dimenzia. 125 až 160. Viac Európy, nové úlohy, integrácie. 160. Menej Európy a 1% strop 125. No a týchto dimenziách sa momentálne pohybujeme. No a ešte k časovému harmonogramu. Výsledok je ešte otvorený, 7 rokov, 5 rokov. Viem, že mnohí sú za 5 rokov, mnohé kohezné krajiny a chcú zase 7 rokov. Možno, ak to urobíme inteligentne, tak 5 plus 5, 5 rokov záväzne, revízia v polovici platnosti a ďalších 5 rokov ako nejaké nejaká, nejaká hlavná línia. Musíme vysvetliť, čo to znamená tých plus 5 v zmysle európskeho rozpočtového práva. Chcel by som vás požiadať, aj keď oprávnene ste netrpezliví, a chcete diskutovať o v finančnom rámci prostredníctvom vašich odborných znalostí, poprosím vás, aby ste nám poskytli trošku viac času, aby sme vlastne mohli to vyjasniť a postupovať realisticky. Pokiaľ ide o tento proces, komisia považuje za veľmi dôležitý. Pokiaľ ide o tieto úvahové dokumenty, tam je snaha to konkretizovať. Ja by som vás teda chcel požiadať, aby ste tieto dokumenty, alebo dokument, ktoré sú relevantné hľadiska financie, aby ste sa na nich podielali. A v druhom pol roku bude dôležité, aby každý výbor, každá politická skupina, každý poslanec to vnímal tak, že sa môže na mňa obrátiť, aby vaše očakávania sme mohli čo najskôr a čo najviac zapracovať do návrhu komisie. Pokiaľ ide o proces Bielej knihy, ak to chceme brať vážne, pričom si musím uvedomiť, že celé sa to vlastne zahája až budúci rok. Je dôležité samozrejme sa pripraviť, počkať a potom nejaké výsledky. Pokiaľ ide o Brexit, e, ak nastane taká situácia, že sa to opätovne omešká, tak pokiaľ ide o kapitolu financií, tam ide o otvorené faktúry a do konca roka sa tam neudeje veľa. Ale pokiaľ ide o finančný plán, bez nejakých e, znalostí toho, čo to bude znamenať pre platby v roku 2020-2021, aké budú tie nedostatky a dlhodobého charakteru, na čom sa chcú Briti podielať. Chcú napríklad aj naďalej s nami realizovať rozvoju politiku treba v Afrike, alebo nie? To sú všetko otázky, na ktoré musíme nájsť odpoveď. Tu je dôležité si vypočuť Michela Barniera a potom sa zapodievať jadočným finančným rámcom. Myslím si, že to bude prospešný postup pre túto vec. Preto by som chcel skonštatovať, že najneskôr na jar budúceho roka, ešte rozhodne pred letnou prestávkou 2018, ak ste teda ochotní sa tým zapodievať, zobrať to na vedomie, ja by som nerád postupoval voči vám, proti vám alebo proti nejakej väčšej skupine poslancov, ktorí by hovorili o tom, že komisia nemôže určité veci naplniť. Dalo by sa to do, dokončiť aj e, teraz v tomto roku, ale potom budúci rok na jar by sa to muselo dopracovať a asi by sa museli vykonať výrazné zmeny. No a potom ešte posledná vec. Samozrejme očakávame určité kritériá zo strany Rady, parlamentu a Európskej rady. To znamená, že ide o to, aký časový úsek bude nevyhnutný pre skutočne seriózne rokovania. Sú tu v zásade také dve možnosti. Jedno je vlastne po európskych voľbách, je takáto možnosť, po letnej prestávke 2019. A to znamená, že po tejto komisii, že by sa teda začalo najskôr e, v novembri 2019. Tým pádom vlastne od konca roku 2019 až do roku 2020 bol vlastne jeden rok. To bola jedna taká príležitosť, takáto jedna možnosť. Druhá možnosť, najneskôr na jar 2018 do európskych volieb, to je bol tiež jeden rok k dispozícii, pokiaľ ide o to, čas, tú časovú možnosť v rámci dvoch variant je rovnaký. Ten časový tlak na konci roku 2020 je veľmi veľký, ale samozrejme veľmi výrazný je tlak, ktorý súvisí s európskymi voľbami, ak to chceme takto vnímať. My máme poskytovať služby, slúžiť, my akceptujeme obidve tieto časové možnosti Avšak myslím si, že pokiaľ to prvú možnosť, časovú možnosť, e, asi hovorí viac argumentov za to. Ide o vaše skúsenosti ako skúsených poslancov, nie všetci budú znovu zvolení, potom už v podstate zapracovaná komisia a potom naposledy vlastne tie rokovania e, boli v roku 2013 a rok 2014, dalo by sa povedať, že bol strateným rokom. Neinvestovalo sa, e, implementácia prebiehala veľmi komplikovane a Európa, dalo by sa povedať, strátila jeden rok. No a mimochodom, o dva dní sme vlastne v polčasu viacročného finančného rámca, takže prešli 3,5, prešlo 3,5 rokov a pokiaľ ide o implementáciu projektov, ktoré chceme realizovať prostredníctvom či investičných programov, pokiaľ ide o trhy práce, konkurenceschopnosť, životný štandard, oživenie ekonomiky. Jednoducho tam sme sa ešte nedostali k 50%, je tam značné omeškanie a je to taká vlna, potom v roku 2019, 20, 21, vtedy sa to teda objaví, doženie sa to. Súvisí to s tým, že tento vedrší finančný rámec sa schválil až príliš neskoro. Jednoducho bolo to šité horúcou ihlou a boli tam veľmi výrazne necitlivé krátenia, ktoré sa presadili. Kto to myslí dobre s Európou? Kto od januáru 2019 využiť taký ten čas dispozícií plnej miere, mal by túto prácu dokončiť skôr. To znamená, že to je mal byť vlastne poučenie z tých posledných rokovaní medzi parlamentom, radou a Európskou radou. Ďakujem pekne za pozornosť a som už zvedavý na vaše reakcie a samozrejme som pripravený s vami komunikovať v najbližších mesiacoch. Ďakujem. Merci, monsieur le commissaire. Ďakujem, pán komisár, za toto veľmi zaujímavé, stimulujúce predstavenie. Vyzvali ste všetkých, aby sme sa zhostili svoje zodpovednosti, aby sme vedeli, čo chceme urobiť z Európou, čo od Európy čakáme, aby sme vybudovali taký rozpočet, ktorý sa bude dať financovať a ktorý bude udržateľný. V tejto chvíli otvorím diskusiu. Viem, že za menej než hodinu vás musíme prepustiť, takže by som chcel vyzvať všetkých tých, ktorí sa chcú prejaviť, aby sa obmedzili na dve minúty. Bol by som vám veľmi vďačný. Takže ako prvý dostanú slovo dvaja spravodajci z viacročného finančného rámca, pani Toma, pán Olbricht. Ktorý z vás e, sa ujme slova ako prvý? Pán Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že skutočne čakáme na tento dokument, čakali sme na ňo a veľmi pozorne sme vás počúvali, keď ste hovorili a prezentovali tento dokument. Toto bolo pre nás dôležité, aby sme vlastne videli, ako sú prípravné aktivity. Teraz máme ten finálny výsledok, tak povediať. Takže celkovo by som povedal, že ten dokument je zaujímavý. Myslím si, že je to niečo nové, pokiaľ ide o to, ako pracujú vo všeobecnosti európske inštitúcie. Je to v zásade úsilie zmeniť metódu a je tu snaha pracovať veľmi konkrétnym spôsobom. Takže skúsme tu diskutovať o konkrétnych veciach a o konkrétnych postupoch. Nie je tu len otázku analýzy, samozrejme, koľko to bude stáť, ale vystáva to otázka pridanej hodnoty a myslím si, že to je veľmi zaujímavé aj ten spôsob, ako ste vysvetli to, čo je tá pridaná hodnota, lebo takto by sa to malo pochopiť a vnímať, lebo samozrejme ja tu nechcem nejako vstupovať do vedeckej diskusie o pridanej hodnote, aby sa nikde neskončila tak či tak. Takže toto je taký druhý prvok. No a potom, čo je celkovo zaujímavé, je tá posledná časť, tam, kde ide o jednotlivé scenáre. To znamená, že tu ide rozpočtové dopady navrhovaných scenárov a samozrejme, to je pre nás veľmi zaujímavé, lebo to je vlastne ten materiál, na ktorým sa máme zamýšľať a ako máme analyzovať prípadné dopady. Takže, čo sa snažím skonštatovať? Ide o to, že ak si pozrieme tie jednotlivé scenáre, keď si pozrieme jednotlivé detaily toho, čo ste navrhli, to znamená, že v rámci týchto jednotlivých scenárov E, prichádzajú do úvahy alebo si vyžadujú rozličné prístupy a metódy a aj rozličný, rozličné spôsoby, ako vlastne vypracovať politiky. Takže to, čo vlastne tu popisujete v rámci týchto scenárov, sú úpravy jednotlivých politík. Je to napríklad zmeny polnospodárskej politiky, koheznej politiky. Tu nejde o prostriedky, nie je tu len o finančné prostriedky a myslím si, že tento dokument sa netýka iba rozpočtu. Tento dokument sa týka Európskej únie. Takže ide o to, že čo očakávame od Európskej únie. Čo chceme, aby Európska únia zabezpečila. To je to, ako vlastne o tom diskutujeme, takže prostrednícom rozpočtu o tom diskutujeme, ale v skutočnosti tá diskusia si týka takých širších prvkov. Dostávam sa k mojej otázke. A tá otázka, tu, sa nechcem zahlbiť do detailu, idem skôr postup ak chceme v Európskom parlamente diskutovať o konkrétnych politikách a o návrhoch, ktoré vlastne budú pochádzať jednotlivých výborov, našich výborov, mali by sme tu mať určité východiska. Možno to budeme potrebovať, možno nie, to je otázka už na vás. Sice, či potrebujeme mať politické rozhodnutia, pokiaľ ide o tieto tzv. scenáre alebo modely, Myslíte si, že najprv potrebujeme nejaké politické rozhodnutie na úrovni všetkých aktérov, tu ide o Radu, Komisiu a Parlament, takže čo vlastne chceme od Európskej únie, to je tá otázka, a potom budeme diskutovať o jednotlivých politikách a prvkoch, ale najprv musíme mať politické rozhodnutie, alebo, alebo, to otočíme opačne, že váš právny návrh, ktorý vlastne dostaneme v prvom polroku budúceho roka bude vlastne obsahovať tie návrhy na takéto rozhodnutie. Takže aby som to iba zopakoval stručne, takže buď to rozhodnutie sa príjme predtým, ako príde váš legislatívny návrh a ten bude vlastne dôsledkom toho rozhodnutia, alebo váš návrh vlastne bude obsahovať ten návrh rozhodnutia. Takže v zásade by sme čakali potom váš návrh, aby sa prilo záverečné rozhodnutie. E, z politického hľadiska je to zaujímavé a dôležité. Chceme, aby naše výbory pracovali tak oni môžu mať úplne rozličné predstavy, pokiaľ jednotlivé politiky nemôžu pracovať na piatich scenároch, pokiaľ jednotlivé politiky musia sa na niečo sústrediť. Ak nie, totiž to bude to len vy ste zaujímavé úsilie intelektuálne, ale v konečnom dôsledku nebudú žiadne hmatateľné výsledky. Takže to je moja otázka na vás. Ďakujem. Merci, madame Tomá. Ďakujem, pani Tomá. Merci, monsieur. Ďakujem, pán predseda. Veľmi pekne vám ďakujem, pán komisár. Dokument som dostala len pred chvíľou, takže nemala som čas si ho prečítať, ale už teraz chcem naozaj vám pogratulovať k tomuto prístupu, pretože spolupracujete s Európskym parlamentom. Je to naozaj veľmi zaujímavé, pokiaľ ide o daný stav, o to, kam sa chceme pustiť. A opäť ste raz ukázali, že ste veľmi otvorení v diskusii, treba si však uvedomiť jednu vec – dnes otvárate diskusiu o budúcnosti financovania EÚ a otvorili ste túto diskusiu naozaj veľmi rozumne, tak povediac. Za to som vám veľmi vďačná. Rozprávali sme sa o rabatoch o vlastných zdrojoch, o pridanej hodnote a najmä, a podľa mňa toto je ústredím diskusie, o poddimenzovanej povahe európskeho rozpočtu vzhľadom na naše politické ambície. Už sme tým priveľa trpeli, videli sme to aj počas revízie viacročného finančného rámca, takže chcem tu v prvom, prvom rade povedať, že naozaj som ráda, že sa nám to nakoniec podľa dosiahnuť k úspechu, pripojil sa k tomu aj parlament, aj komisia, No ale videli sme pri tej príležitosti, aké to je, že to financovanie je nedostatočné. hovorili ste o tom aj vy. A presne na to sa musíme zamerať. Takže teraz som povedala všetko, e, s čím s vami súhlasím. Teraz prejdem na opačnú stranu. Pokiaľ ide o postup, ako bude prebiehať diskusia, tak tu myslím, že máme problém. Prvý problém je, že sme tu mali istý záväzný termín, prepašte, že vám to pripomínam, ale musím to povedať, bolo to v rozhodnom finančnom rámci 2014-2020, tam bol určený dátum, ku ktorému komisia mala predstaviť právny návrh budúčného finančného, veročného finančného rámca pred 1. júlom 2018. Zjavne k tomu nedôjde ale chcela som to pripomenúť. Hovorím o tom preto, pretože tu podľa mňa dochádza k tému protirečeniu voči tomu, čo ste vy uviedli, že nemáme dosť času a že by ste ocenili, aby sme sa k niečomu dopracovali pred koncom tohto mandátu a myslím, že rozumne hovoríte, že pred koncom tohto mandátu budeme potrebovať minimálne akýsi prvý záver diskusie, aby sme potom mohli rozbehnúť veci po roku 2020. No ale zároveň od nás žiadate, aby sme počkali, takže by som chcela upozorniť na toto protirečenie. Tak ako povedal kolega a spoluspravodajca, je to trochu zmetúca situácia, pretože Diskutujeme o finančnej budúcnosti EÚ, avšak neexistuje žiadna stratégia do dnešného dňa. Inými slovami, rozpočet tu bude skôr ako stratégia. A zdá sa mi, že sa to deje dosť často. Často, ako mi to potvrdili aj kolegovia z národných parlamentov. Je to však veľmi náročná situácia mali by sme najprv potrebovať stratégiu, na základe ktorej príjmeme viacročný finančný rámec. No a ja som sa dopracovala k záveru a chcela by som sa vás aj opýtať, vidím, že už hovorím príliš dlho, svieti mi to tu na displeji, ospravedlňujem sa, ale ešte chcem povedať, že si myslím, že je potrebné, aby sme pracovali paralelne na dvoch konceptoch, na strategickej otázke a na finančnej otázke. Inak sa to urobiť nedá. Pokiaľ chceme naozaj dodržať termín, a ktorý je naozaj zásadný pre Úniu, je to koniec tohto mandátu, pokiaľ ide väzročný finančný rámec, tak vás chcem ubezpečiť, že nás skupina je pripravená na spoluprácu s vami. Naozaj sa chceme okamžite teraz hneď pustiť do tejto diskusie. Chcem sa vám ešte raz za to poďakovať. Chceme naozaj byť maximálne otvorení, chceme v maximálnej miere spolupracovať, ale viete, pán komisár, budeme od vás aj veľa požadovať. Ďakujem, pani Toma. Teraz dám slovo dom, dvom spravodajcom, ktorí sa venujú otázke vlastných zdrojov. Poprosím vás, aby ste sa zmesili do dvoch minút. Budem vám za to veľmi vďačný. Pán Depre. Uh, Ďakujem, pán predseda. Protestujem, pretože sa k nám správate zle. Nie, to samozrejme žartujem. Budem hovoriť o vlastných zdrojoch, A chcem povedať, že veľa vecí z toho, čo hovoril pán komisár, sa nemôže stať realitou, pokiaľ sa nebudeme venovať tomuto problému. No každopádne ďakujem vám za vašu uh, za váš príspevok. Pán komisár, ďakujem za, váš, za vašu správu. Avšak musím povedať, že mám pocit, že nám tu poskyt, dáte akýsi horúci zemek, ale chcete, aby sme čakali. Takže povedali ste, toto chceme urobiť, ale nemôžeme to robiť teraz. Takže vás poprosíme, aby ste nám dali trochu viac času. Vysvetlím vám svoje stanovisko. Myslím si, že pokiaľ nepoznáme výstupy Brexitu a, a, fin, a ako to budeme mať na financie, tak nemôžeme toho veľa robiť. E, Počúvam tu rôzne čísla, čo Británia by teoreticky dlžala EÚ. Pokiaľ s tým budú súhlasiť a pokiaľ budú 6 rokov platiť eh, svoju tranžu, tak nebudeme mať problém s rozpočtom, avšak treba naozaj vedieť, aký je reálny výstup z Brexitu a či budú prispievať istým, do istých politik. Vidím, že Izabel Toma so mnou nesúhlasí, avšak ja e, potvrdzujem týmto svoje stanovisko. Po druhé, pokiaľ ide o možnosť, že by sme nemali dostatok prostriedkov, tak vy ste optimista, keď hovoríte, že by ste žiadali, aby členské štáty zvyšovali svoje príspevky HND, avšak niektorí naši čistí prispievateľia, keď počujú, že by mali zvýšiť ešte svoje príspevky, aby kompenzovali e, tie, tie nedostatky britských príspevkov, to je podľa mňa iba snívanie. Pokiaľ ide o vlastné zdroje, mohli by to byť vlastné zdroje, ktoré by dopadali priamo na občanov a občania by si uvedomili, že by sme napríklad zvyšili cenu niečoho za to, aby sme mm, financovali európsku zvedanú hodnotu, tak to by spôsobilo problémy. Naozaj, problematika vlastných zdrojov je v tomto zásadná. Bude zásadná aj v tom scenári, ktorý si vyberieme. Práve, myslím, že ste nás žiadali, aby sme sa riadili správou Monty. V správe Monty sú dva, dva, dva spôsoby. Mali by sme hovoriť o jednom z nich. E, jedna sa venuje COP a je tu potom aj druhý spôsob, ktorý sa týka toho, ako urobiť to, aby trh bol férovejší. Hovorili sme tu o harmonizácii daní e, právnických osôb, harmonizáciu DPH. A moja otázka znie, myslíte si, že by sme sa mohli pohrávať s akýmsi balíčkom vlastných zdrojov, ktorý podlieha tých, týmto dvom mm, logikám. Áno, pán Depre? Pán Lovandovský, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, ďakujem pekne za reflekčný dokument a moje úvahy, vaše úvahy budú veľmi stručné. Totiž to ja skôr by som chcel počúvať dnes po obede. No a súvisí to s tým, že takéto úvahové, takýto úvahový dokument neobsahuje až tak veľmi veľa mm, aspektov, nie je to až také veľmi presné, pokiaľ ide o príjmovú stránku rozpočtu. To, čo je ale pozbudzujúce, je to, že chcete jednoducho sa snažiť riešiť tie nedostatky, máte tú odvahu, aby ste sa do toho pustili a aby ste zabezpečili určité riešenie, pokiaľ ide o nové vlastné zdroje a že Brexit vnímate ako určitú príležitosť a Montyho ako určitý základ. Pokiaľ je váš dokument, je tam jedna e, formulácia, kde spomínate, že sa chcete zbaviť všetkých rabatov, to znamená určitý optimizmus a mohlo by to znamenať, že chcete nejakým spôsobom dosiahnuť e, určitú férovú pozíciu, chcete samozrejme formovať aj e, výdavky, nebude to jednoduché, my sme navrhovali tiež, aby sa odbúrali tie rabaty a pre niektoré štáty, pokiaľ ide o Nemecko, tam sa hovorilo o určitých paušálnych kompenzáciách v jednotlivých prípadoch, ale takto asi ťažko sa bude, bude možné formovať tú férovú pozíciu, pokiaľ ide o výdavky. No, znamená, že samozrejme je toto všetko veľmi zložité, tak preto iba stručná reakcia. Ďakujem. Teraz dostane slovo koordinátor pre výbor pre rozpočet. A odpustíte, ale tiež máte maximálne dve minúty, pán Fernández. Viem, že vždy dodržiavať rečnícky čas. Ďakujem, pán predseda, to, toto by sa ešte nemalo počítať. Budem hovoriť po portugalsky. Eh, Ďakujem pekne za slovo. Chcem sa poďakovať pánovi komisári za to, že ste nám predstavili tento dokument. Ďakujem pekne aj za vaše odhodlanie. Chcete ísť touto cestou a na tomto pracovať. Iba stručná reakcia. Celkovo by som chcel povedať, že je veľmi pozitívne, aby sme mali určitú dohodu, keď je viacročný finančný rámec, aby sme mali predvídateľnosť. A dôležité je to, aby to bolo vlastne pred koncom mandáta a toto je veľmi dôležité, aby to komisia zabezpečila. A pevne verím, že rada bude tiež odhodlaná, bude chcieť to zabezpečiť. No nie som si istý, či sa to podarí, uvidíme. Samozrejme, vyžaduje si tu určitú stratégiu, máme tu určité stratégie, stratégia do roku 2020, e, klimatické zmeny, vzdelávanie, boj proti chudobe, výskum a tak ďalej. Sú mnohé stratégia, témy, máme tu množstvo priorít, e, menej prostriedkov, Takže musíme hovoriť samozrejme o e, dopadoch e, Brexitu a je o to, či dovtedy bude mať zeročný finančný, finančný rámec pripravený. Takže uvidíme, aké to budú konkrétne dopady, keď sa zrealizuje Brexit, ale to samozrejme neznamená, že nemôžeme ďalej pracovať na viacročnom finančnom rámci, pokiaľ ide o odstúpenie alebo vystúpenie eh, Spojeného kráľovstva, to nemôže ohroziť nejaké priority, práve naopak niektoré priority bude nevyhnutné posilniť, ja to takto vnímam, je tu môžete stanoviť priority, je tu o stratégiu Európa 2020+, tam bude dôležité doplniť nové stratégie, nové prvky a to všetko si bude vyžadovať samozrejme zvýšenie percenta príspevkov vyjadrených v hrubom domácom dôchodku bude sa zároveň vyžadovať vyššiu mieru pružnosti. A keď hovoríme o pružnosti, to je zároveň prepojené s predvídateľnosťou. Takže ak chcem mať vyššiu mieru flexibility. Samozrejme, dôležité hovoriť o tom, či to bude na 5 rokov, 7 rokov, ako to vlastne bude. To je tá otázka tej predvídateľnosti, ako ste to prezentovali. Pokiaľ ide o 5 rokov, ja si nemyslím, že by to stačilo z hľadiska tej dostatočnej predvídateľnosti. Pozrime si, ako je to vlastne v rámci tohoto viadočného finančného rámca, ako je to v rámci kohezných politík. Máme tu e, ešte tú situáciu, že dôležité ustanoviť niektoré riadiace orgány, takže kondicionalita tá sa nemôže uplatniť vo vzťahu k občanom, študentom alebo podnikom alebo výskumníkom. By som spomenul pár príkladov. Kondicionalita sa môže uplatňovať vo vzťahu k členským štátom, ale nikdy vo vzťahu k fondom ani programom. No a pokiaľ ide o otázku pridanej hodnoty, tak eh, keď o tejto téme už hovoríme, samozrejme sú tu určité politické očakávania a sú tu hm, aj isté náklady, ktoré súvisia s tým, ak nebudeme mať určité programy pred niekoľkými rokmi, v zásade to bolo tak, že nehovorilo sa o tom, aké budú nástroje, ktoré sa týkajú externej pomoci a zároveň ťažko oceniť vlastne pridanú hodnotu, pokiaľ je politikou susedstva takýchto nástrojov, takže to mnohé prvky. Ďakujem, pani Gardia Zabal. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem pekne, pán komisár, za vašu prezentáciu. Ja začnem ináč ako kolegyňa, začnem tým, čo sa mi nepáči a potom prejdem do toho pozitívneho. Mám taký zásadný problém, pokiaľ ide o túto stratégiu alebo diskusný dokument komisie. Ja si myslím, že momentálne je to tak, že je to veľmi zložité, všetko, strácame čas, e, sú tu takí, ktorí chcú Európu zosloviť, ale tí majú cestu jasnú, aj víziu a spravia všetko preto, aby nám to komplikovali. Jednoducho, Musíme sa zamýšľať nad budúcnosťou, tá je nevyhnutné, musíme konať, všetko dobre zvážiť a presadzovať, ale myslím si, že nemôžeme rok čakať alebo dokonca dva, aby vlastne sme počkali, ako to bude s, s Brexitom a potom po Brexite. Takže je dôležité e, konať. Jednoducho, mnohí ľudia sú e, frustrovaní a keď uvidia e, tí, ktorí sú spokojní s Európou, že nereagujeme, nereagujeme na požiadavky občanov a to bude vlastne nahrávať tým, ktorí kritizujú Európu. No a keď hovoríme o e, novom viacdačnom e, finančnom rámci, keď hovoríme o kolegoch, ktorí pôsobia v ostatných výboroch, teraz v polnospodárskom alebo na výbore AFED a tak ďalej, keď hovoríme o viacročnom finančnom rámci, tak nikto nepovie, že no, však uvidíme, aké tam budú scenáre, ak sa celé vyvinie. Pokiaľ ide o výbor ITRE, oni povedia, že oni chcú e, prostriedky na Horizon 2020, potom chcú mať program COSME, chcú mať investičné plány. Pokiaľ ide o polnospodárstvo, má sa reformovať SPP, ale nechcú krátiť e, prostriedky. Potom, pokiaľ ide o kohéziu, e, chcú podporovať územnú súdržnosť a nikto nebude hovoriť o nejakých scenároch. Myslím si, že musíme konať e, nejako efektívnejšie a rýchlejšie. Áno, apelovali ste nás, aby sme boli trpezliví, ale myslím si, že my sme trpezliví dostatočne, čakáme dosť dlho a preto si myslím, že je dôležité konať. No a dalo by sa povedať, že momentálne, pokiaľ ide o komisiu, sú tu také zase dva prístupy, pokiaľ ide o kontroly, áno, musia sa vykonávať, áno, to je dôležité, aby sa efektívne využívali prostriedky, to súvisí potom aj s Brexitom, prostriedky sa musia e, využiť efektívnym spôsobom, potom vlastné prostriedky, tu treba prísť s návrhmi, ich realizovať, no a potom samozrejme ide aj o dobu trvania a síce aký finančný rámec vôbec chceme. No 5 plus 5, áno, to by mohol byť určitý návrh, ktorý by možno zohľadňoval aj tie nevyhnutnosti, ktoré sa týkajú treba aj flexibility. No a potom ešte jedna vec, e, to vaše pôsobenie, ako chcete zapojiť parlament, áno, to oceňujeme, je veľmi dôležité, aby tu bola takáto výmena názorov, vzájomná komunikácia a je veľmi dobré, že od začiatku vlastne s nami spolupracujete predtým, ako sa to celé rozbehne. Ďakujem. La parole est maintenant. Ďakujem, pán Kalmer. Myslím, že tu nie je. Takže, pán Depre, nie ako spravodajca za vlastné zdroje, ale koordinátor skupiny. Je passe la parole à... Alde. Ja slovo odovzdám niektorému z mojich kolegov, či už ďalšiemu rečníkovi. Nech sa páči, máte dve minúty. Ďakujem vám pekne, vážený pán komisár, za to, že ste prišli. Mám dve otázky a niekoľko pripomienok, ak môžem. Rada by som sa spýtala, koľko všetko vrátanie rozpočtu pre krizové mechanizmy, aká je výška z hľadiska HDP členských štátov, by som povedal, že to je približne 1%. No a druhá otázka, aký je podiel našich výdavkov v porovnaní s výdavkami verejného sektora členských štátov EÚ. Musím povedať, že EÚ si uťahuje opasok alebo väčšina členských štátov si utiahla opasok, ale EU nie. A ešte mám pár pripomienok. My hovoríme o vlastných zdrojoch a Montyho správa hovorí o systéme vlastných zdrojov a že príspevky členských štátov mali byť zredukované. No a No a ak môžem, tak by som rada niečo povedala ešte k stropu a polnohospodárskému financovaniu. Ja som počula chvíli, že to bude zoškrtané a ja sa obávam, pretože v Európskej únie musíme produkovať potraviny do budúcnosti a polnohospodári sú jedným z najdôležitejších aktérov pre klimatickú politiku. A ak budeme nich žiadať viac, hľadiska snah na boj proti klimatickým zmenám, bolo by nerozumné súčasne zoškrtať im finančnú podporu. Bolo to stručne, nie? Ďakujem pekne. Pán Paro. Uh, you, Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán komisár, za veľmi jasný výklad a zámerov a intencií komisie. A ja môžem len prislúbiť, že skupina zelených bude veľmi detálne diskutovať a predloží konkrétne návrhy. Len pár alebo tri pripomienky k zneniu dokumentu. Myslím, že vlastné zdroje sú veľmi, veľmi dôležité a my pod vašim vedením, ak sa nám niečo podarí, tak to bude historický moment, ale ak potrebujete nejakú podporu od parlamentu, tak sa spýtajte Viem, že nie všetky štáty členské sú za vlastné zdroje a po druhé. No a druhé nemôžete utiecť osudu. Môj otec bol, bol klimatologom a to tieto programy sú dobré. No a čo sa týka viacročného finančného rámca, ktorý máme na 7 rokov, vieme, že pán Múrešan navrhuje 5 alebo 5 plus 5. No bolo by dobré, ak by to bolo pripojené s mandátom parlamentu, to, aby sme prišli a zistili, že predchádzajúce generácie rozhodli o niečom a my teraz nemôžeme nič meniť. Takže by sme mohli nájsť nejaké riešenie, tak by to v každom prípade bolo veľmi dobré. a možno to e, bude znieť ako urážka alebo nesprávne prirovnanie, ale v sovietskom zväze, zväze sme mali 5 plus 5 a len Chruščov mal 7, ale ten zlyhal. Ďakujem. Merci. Monsieur Ďakujem, pán Arnold. Nie je tu. Pani Niriada tým pádom dostane slovo. Takže ani táto nie je pán Soltek. Merci pour la concision de leurs propos. Soltek, pardon. No, tak. Tým pádom Monika Almajer. Toujours là. no ja tu ešte som. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr by som chcela povedať, že Myslím, že je veľmi dobré, že komisia po druhý krát to prezentuje nejaký otvorený dokument a nie nejaký dokument, kde sú stanovené všetky pozície, ale skutočne otvorený diskusný dokument. Viem, že diskusie sú náročné, ale ja ich pokladám aj za nevyhnutné a hlavne diskusiu o tom, čo je európska pridaná hodnota, no, ktoré pozície musíme preveriť, také, na ktoré sme si zvykli, a ktoré nie, nevyhnutne vedú k nejakému cieľu. Ja obdobie 5 plus 5 považujem za veľmi pozitívne, pretože hm, chcem povedať, že keď každý 5 rokov budeme diskutovať o tom, eh, či budeme zásadne eh, meniť naše programy, prispôsobiť je v poriadku, ale keď vždy eh, potrebuje všetko nové revízy, ktorá že dva roky neskôr vstúpi do platnosti, pretože národní zákonodarcovia nedokážu skôr zrealizovať a my sa nevyhnutne dostaneme do omeškania, takže 5 plus revízia plus ďalších 5, to by bolo, to by bolo zmysluplným projektom. No a keď hovoríme o vlastných zdrojoch, vlastnej kontrole, tak musíme členské štáty by sa mali zamyslieť, aké agentúry sú pre nás nevyhnutné a aké agentúry by sme mohli možno dokonca aj zrušiť, pretože máme iné nové priority na európskej úrovni. Možno by sme sa mohli zamyslieť aj nad tým, ako napríklad oblasť polnohospodárstva, kde sa neustále, neustále hovorí o nacionalizácii alebo nejakom znárodnení opätovnom a zvýšení národných kompetencií a, a to musíme dopadať na rozpočet Takže, otvorene povedané, prečo by to malo byť celé hradené z národného rozpočtu, keď to pôjde do národných rúk, prečo nemôže národný štát a podľa vlastných priorit niečo k tomu prispieť, hlavne v oblasti polnohospodárstva. Nie je to vždy ľahko pochopiteľné, a poviem to celkom jednoznačne, keď nejaký veľký priemyselný podnik s nejakú podporu z e, európskeho rozpočtu, aj keď je konkurencieschopný v iných, v iných odvetviach by to nebolo dobré. E, v poľnohospodárstve sa tým ešte musíme zaoberať. No, tento sektore sa musíme na týmto zamýšľať. No a a skutočne potrebujeme viac peňazí na inovácie a výskup, pretože to, to, to bude závisieť, či budeme mať pracovné miesta alebo nie, pretože len inováciami poskytneme mladým prácu, ktorú potrebujem. Ďakujem pekne. Slovo dostá teraz Jens Geier. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja tie mnohé slova chváli na adresu tohto dokumentu nebudem opakovať. Čo to bolo povedané a ostatným kolegom možnosť vyjadriť sa. Ja sa budem sústrediť na jeden z mála bodov, ktoré pokladám za kritické. No, ja by som si tu želal v prípade vlastných zdrojov trochu viac odvahy. Správa Monty predkladá nové návrhy. Ja som počul hlasy, ktoré hovoria, e, že nové návrhy to všetko rada nejak zmení a pre každého nájde ospravedlne, prečo to akurát nefunguje. Teraz však e, hovoríme o, o tých návrhoch. No a vy ste si z tých 9 e, vybrali dva, ale minimálne v nemeckej verzii tomu nie sú žiadne, veľa toho nepíše a preto by som bol rád, keby komisia našla jasnejšie vyjadrenie a povedala, že to je dôležitý jasnejšie by to tam určila dve konkrétne predstavy a povedala, že to sú naše návrhy, ktoré predložíme. Tam ste na môj vkus trochu príliš zdržanliví na ďalšia vec o čom bude hovoriť viacero kolegov z oblasti regionálnej politiky. No ale je nám jasné, že tento bod dôležitý, keď sú nejaké presuny, aby v pohľade a je nám jasné, musíme sa pozrieť na čerpanie prostriedkov, že pozícia kohezné politiky nie je úplne najsilnejšia, ale koheznú politiku v tej súčasnej podobe, teda obáva a tie scenáre, ktoré sa opisujú, robiť takto a poukazovať na to, že sme našli momentálne koheznú politiku, ktorá podľa mňa je spravodlivá. Samozrejme, všetko sa dá zlepšovať, ale v tejto funkcii by všetky regióny európskej politiky Európskej únie mali možnosť podielať sa na kohezné politike všetci občania. Ja myslím, že by bolo vhodné tento princíp brániť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Ali. Ďakujem pekne, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. No poprvé by som chcel poďakovať za vašu prezentáciu a ďakujem za dokument, ktorý máme pred sebou. Ja myslím, že je to veľmi aktuálny dokument. Ako ste povedali vo svojej prezentácie, tak máme málo času. No a momentálne máme eh, revíziu viacročného finančného rámca a z toho dôvodu by sme sa mali zaoberať čestným viacročným finančným rámcom bez adekvátneho financovania nebude možné implementovať naše priority a politiky. Bez financovania nedokážeme vidieť, akým smerom sa môžeme rozvíjať a nebudeme mať jasné priority. Myslím, že toto je začiatok debaty. Toto je začiatok tej debaty, ale nesmieme zabúdať na to, na proces, ktorý prebieha, nemôžeme zabúdať na základ Európskej únie a to je solidarita. Ja nebudem hovoriť len o solidarite. Sme vo výbore pre rozpočet, ale vy ste sa tiež sústredili rozpočet, alebo vyžiadali rozpočet orientovaný na výsledky. No a sa používa aj na rozpočet na rok 2018, ale to všetko má byť prijaté v balíčku ďalšieho viacročného finančného rámca Junckerovho plánu, pretože projekty budú pridanou hodnotou, oni spoja regióny a krajiny, by sme mali európsku pridanú hodnotu, tak eh, Európska komisia a parlament budú. Ja by som sa chcel spýtať otázku o príprave ďalšieho viacročného finančného rámca. Sa to týka ľudové po roku 2020 a v kontexte No a eh, ja sa chcem spýtať, aké sú vaše očakávania ako na ďalšie 10 rokov, napríklad stratégia 2020, sme pripravení ďalšiu stratégiu na ďalších 10 rokov, je stratégia 2030. Možno by to malo k tomu, keď budeme pripravovať a viacročný finančný rámec na toto obdobie a teraz Brexit a po ukončení rokovaní ja som presvedčený a myslím, že to súvisí s ďalším viacročným finančným rámcom po Brexite nebudeme mať dostatečné financovanie a keď nedosiahneme tie odhady, ktoré, o ktorých momentálne hovoríme a zohľadom na nové výzvy ako migrácia, bezpečnosť a tak ďalej, myslíte, že zmena priorít nebude mať dopady na finančný systém Európskej únie? Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Maletič, nech sa páči. Much, Chair, and... Ďakujem pekne, pán predseda. Aj vám, pán komisár, ďakujem za prezentáciu úvahového dokumentu. Chcela by som povedať, že som mala trošku vyššie očakávania, než to, čo je nakoniec uvedené v tomto dokumente. Musím povedať, že potom, ako členským štátom bol predstavený biely e, dokument, tak e, bolo jasné, že, tá, že to riešenie nebude jeden z piatich scenárov, ale zmes z týchto piatich scenárov. Tak to uviedla komisia, takže chcem povedať, že hovoríme o budúcnosti európskeho rozpočtu a mali by sme okamžite toto brať do úvahy. A preto som práve očakávala od komisie, že pripraví návrh toho, ako vidí štruktúru rozpočtu po roku 2020 a potom, že budeme komunikovať a diskutovať na tomto základe a nie na základe piatich scenárov, pretože už teraz vieme, že ten výstup bude mix. Taktiež som očakala konkrétnejší návrh e, vypracovania rozpočtu, čiže čo ako sa, ako sa bude vracovať s rozpočtom z tohto hľadiska. No a Samozrejme, nemohla som si dokument prečítať úplne podrobne celý, ale tej časti o koheznosti sa uvádza, že očakávame od koheznej politiky rýchlejšiu implementáciu a že jedným z riešením sú opatrenia ako e, striknejšie opatrenia dekomitmentu, avšak to predsa nemá dočinenia s, s rýchlejšou implementáciou. N plus 2, N plus 3 s tým nie je prepojený. Pokiaľ ide o rýchlejšiu implementáciu, musíme e, konať rýchlejšie a potrebujeme novú reguláciu, nové pravidlá, ktoré musia vzniknúť okamžite a budú sa týkať toho nadchádzajúceho obdobia, aby sme mohli rýchlejšie implementovať koheznú politiku. Taktiež ste veľa času venovali e, predprístupovej pomoci, čo je asi 1% rozpočtu EÚ a konkrétne ste hovorili o Srbsku, ale ja si myslím, že keď o tom to hovoríme, tak by sme sa mali zameriavať na Bosnu, Hercegovinu a ďalšie krajiny. V tejto časti Európy nebola, neprebehala. E, občianská vojna bola to agresia smerom na Chorvátsko. Áno, ďakujem pani Vajdere. Äh, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne vám, pán komisár, za snahu. a Na rozdiel od mojich kolegov, ale moji kolegy si myslím, že tento dokument je veľmi dobrý, dobre načasovaný. Samozrejme, ako vždy, sú tu určité prvky, o ktorých môžeme diskutovať. Pani Maletič hovorila o kohoznej politike, aby som to povedal takto. A ja som trošku znepokojená, ako sa to celé bude formovať pokiaľ ide o 5 scenárov, ja si myslím, že iba v tom 5. vôbec sa plánuje s tým, že by sa zvýšili kohezné prostriedky. Podľa môjho názoru iba ten scenár 5 je platný, ostatné 4 vychádzajú z krátenia týchto prostriedkov a nemyslím si, že to by bol správny smer pre našu politiku. Tak napríklad ja učím na univerzite a povedal by som tak, že pokiaľ ide o ekonomické a obchodné vzťahy, najlepšie fungujú medzi štátmi na rovnakej e, rozvojovej úrovni, takže pre nás je to dôležitá úloha, aby tie štáty, ktoré túto úroveň ešte nedosiahli v EU, Našou úlohou teda je im pomôcť. Pokiaľ je váš návrh 5 plus 5, to je výborné. Podľa môjho názoru to je výborné. Potom aj platby štátov. Áno, chápem, kolegovia sú skepticky naladení. Totižto štáty nechcú priplácať, ale stropy ešte nie sú dosiahnuté. Pokiaľ je to, čo prislúbili štáty pre platby, Takže myslím si, že je možnosť to dosiahnuť. No a potom ešte jedna otázka, pokiaľ ide administratívne náklady, totiž to stále to máme 6% pre administratívne výdavky, nie je to príliš veľa. Totiž to ja to vnímam tak, že pokiaľ ide o mzdy a všetko, čo sa týka komisia parlamentu, tie sú príliš vysoké, aj sú sociálny fond e, úradníkov je príliš vysoký. Existuje nejaká možnosť tam zabezpečiť nejaké úspory? Ďakujem. Merci. Monsieur Donano. Ďakujem. Monsieur le président, monsieur, monsieur le commissaire. Ďalší rečník. Pán Donano. Áno, ďakujem. Pán komisár, hovoríte o odstraniť e, rabaty, hovoríte o úsporách z rozsahu, o pridanej hodnote Áno, to znie síce dobre, ale musíme si uvedomiť, čo chceme spolu urobiť, ako chceme integrovať politiku. Existujú európske politiky, existujú národné, regionálne politiky. Je potrebné si objasniť e, kompetencie na každej tejto úrovni politiky. Takže dôležité je, aby sme vedeli, čo robíme spolu, prv než budeme riešiť otázku rozpočtu. No pokiaľ ide o vlastné zdroje, to je veľmi zásadná téma. Ja by som chcel upraviť vašu pozornosť na to, že nemôžeme využiť túto situáciu na to, aby sme mm, uplatnili nejaké finančné nástroje, ktoré dnes spôsobujú e, veľký, tak povedať, odpad, pretože politika, ktorá sa vedie na základe takýchto nástrojov, tak to nie je politika verejná, je to politika súkromná, ktorá sa týmto podporuje, týmito finančnými nástrojmi, čo je naozaj reálny problém. Musíme na to dávať pozor. Európa musí mať prostriedky, ako e, financovať aj do verejnej záležitosti. Ďakujem, pani Krel. Ďakujem pekne, pán predseda, vážne pán komisár. Ja som koordinátorka za našu politickú skupinu v výbore regii a preto vás neprekvapí, keď budem hovoriť o regionálnej politike a bola som skutočne prekvapená, keď som si pozeral jednotlivé scenári. Scenáre, totižto myslím si, že nebolo nevyhnutné sa vzdať mnohých vecí a ja by som si želala, že práve pokiaľ takýto dokument, ktorý, ste pripravil, ktorý sa pripravil spolu s pani Kretu, že tam bude silné angažovanie smerom ku koheznej politike. Ja si myslím, že pokiaľ ide o tie krátenia, áno, nebolo to až také hrozné, ale pokiaľ v rámci štyroch scenárov z piatich sú takéto výrazné krátenia, očividne sa vzdávame toho princípu, že by všetky regióny mohli zúčastniť koheznej politiky, tu ide o skutočne zásadné veci, za všetkým v dobe, keď kohezná politika je v zásade jediný investičný program EÚ, ktorý teda vnímajú občania a tým ide aj o priame prepojenie medzi občanmi a Európskou úniou. Už toto je pre mňa európska pridaná hodnota, keď už ste spomínali túto tému a koniec koncov aj v pondelok na koheznom foreste o tom výrazným spôsobom hovorili. Takže ja si, som pevne presvedčená, že sa nám podarí spoločne nájsť určité možnosti, aby toto krátenie sme takto nevykonali. Ak by sa nám aj podarilo treba z to, že pokiaľ ide o kohezné politiky, by sme zjednodušili tak, že by vlastne už tam neboli administratívne náklady vo výške 50%. A to je schodná cesta, aby som rada išla toto cestou ale odkloniť sa od toho, že vlastne nie všetky regióny sa budú môcť zúčastniť a všetkým v takej dobe, keď je veľká skepsa pokiaľ Európsku úniu, že nie, všetci sa budú môcť zapojiť, ja si myslím, že to je nesprávna cesta a minimálne v štyroch z týchto scenárov. Ďakujem pekne. Merci. Ďakujem, pán Novakov. Merci, monsieur. Um, commissioner. Ďakujem za slovo, pán komisár. Ja chcem hovoriť jednu vec. jedna z tých piekých scenárov by mal dostať Oscara, ale aby sa to podarilo, budete potrebovať eh, poslancov najmä z tohto výboru, potom z výboru REGI. No a aby ste získali Oscara za jeden z týchto scenárov, je tam tu treba čosi zmeniť. Pripojil by som sa k pani Krell. Obávam sa, že 4 z tých 5 scenárov e, sa venujú kráteniu v polnohospodárstve a v, kohe, v koheznej politike. Ťažko budeme počas Brexitu s ľuďmi v členských štátoch, keď čelia návyšeniu dlhovej e, krízy či migračnej krízy, ťažko im povedať, že budeme ešte viac krátiť v tejto oblasti. Ak som si istý, že každý kto tu je, e, sa bude v maximálnej mere snažiť, aby sme týmto procesom prešli. Ale prosím, ubezpečte nás, že ste otvorení k diskusiám a rokovaniam bez ohľadu na to, ktorý scenár získa najvyššiu prioritu. Povedzte, že ste ochotní ho v najlepšej možnej miere e, pozmeniť tak, aby bol výhodný pre občanov Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem pani Toma, 30 sekúnd. Keďže takto na mne príjemne tlačíte, pán predseda, tak už sa nehlasím o slovo. Tak to využijem ja, aby som položil dve otázky komisárovi. Ďakujem vám, pani Toma, za tento čas. Pokiaľ ide o rabaty, pán komisár, v niektorých štátoch sa hovorí, že pokiaľ sa teda niektorých štátoch sa hovorí, že keď sa osrania rabaty, tak niektoré štáty stratia menej. Možno by sme sa však mohli na to pozrieť tak, že pokiaľ sa odstrania rabaty, tak to predstavuje viac e, príspevkov, ale hovoríme, že nemáme právomoci v oblasti e, príjmov. Hovorili sme tu o, o napríklad kvótach za CO2 a ďalšie zdroje, čo by mohli byť ďalšie ďalšie formy príjmov do európskeho rozpočtu. Potom je to hypotéza redukcie e, kreditov z spoločnej poľnohospodárskej politiky. Avšak SPP má za cieľ e, zabezpečiť príjmy pre poľnohospodárov Ja samozrejme nie som za zníženie SPP, ale pokiaľ by sme museli krátiť, dalo by sa predstaviť, že Európa by mohla revidovať svoju obchodnú politiku, mohla by revidovať niektoré e, zmluvy o, e, obchod, o, o voľnom obchode a to by malo potom dopad na poľnohospodárstvo. Napríklad by sme mohli lepšie garantovať ceny v rámci európskeho trhu čiže by sa revalorizovali e, pomopsárske produkty. A potom by možno pomopsári neboli až tak závislí od SPP. Inými slovami, ťažko si predstaviť krátenia v istých niektorých kapitolách, pokiaľ sa nebude e, zároveň riešiť e, napríklad oblasť pravidel v konkurenceschopnosti rokovania v oblasti voľného obchodu. Myslím, že každý, kto sa chcel ujať slova, to urobil. Taktiež sa chcem pridať k tým, ktorí vám blahoželali k práci a ďakujem za to, že e, ste sa takto ako postavili aj členom výboru pre rozpočet, ako aj ostatným e, poslancom parlamentu. Vážený pán predseda, poslankyni poslanci, ďakujem pekne za vaše stanoviska, podnety, kritiku, ale aj návrhy. Pokiaľ ide o moju generálnu riaditeľku, moji pracovníci to všetko poznačia, vyznač, e, vyhodnotíme to. Pokiaľ ide vaše očakávanie, berieme ich veľmi vážne. A hovorilo sa to o piatich alternatívach. Zdá sa, keď sme to mali dnes ďalších 25. Takže je to veľmi heterogénna situácia a skutočne oprávnenie. Totižto sme úplne na začiatku celého procesu o 3,5 roka a 3 dní sa vlastne začal rozpočtová budúcnosť, o ktorej dnes diskutujeme. Pokiaľ ide o netrpezlivosť, myslím si, že nie je na to žiaden dôvod, takže opakujem 3,5 roka a 3 dní. Vychádzam z toho, že 5 plus 5, do toho by sa mohli zahlbiť a z e, rozpočtového hľadiska zadefinovať, áno, k tomu sa vrátime. Pokiaľ ide tých 5 rokov, tak tie oprávnenie odôvodňujete e, dobou vášho mandátu, ako aj komisie, takže vyjadríme to tak športovo, ako vlastne ja ako komisár, komu sa končí mandát v oktobri 2019, ako vlastne ja príjem tomu, aby som určoval rozpočet budúcnosť najbližšieho desaťročia. Ja by som mohol povedať, že ako vy prichádzate na takúto myšlienku. No a v zásade, keď ideme to myšlienkou, že obdobie mandátu 5 rokov a rezerčného finančného rámca, keď sa to zosúladí, tak vlastne nový parlament mal mať dostatok času na to, aby vlastne pripravili rozpočtový rámec od roku 2022 do roku 2026. To znamená, že nie ja a nie vy. Takže pokiaľ našu argumentáciu, tá nie je úplne, tak povedať, logická. Áno, spravíme to, keď to budeme musieť. A ak už sa do toho pustíme, tak robíme to poriadne. Pokiaľ ide o proces Bielej knihy, som o ňom presvedčený, Totižto parlament to výrazným spôsobom podporil, pokiaľ ide vašich predsedov politických skupín, ja to beriem vážne. Ak to budeme považovať za trebár seminár, to je bola škoda môjho času, ja to beriem vážne. No a po Brexite, Brexite vlastne ide o otázku, ako to pôjde ďalej, kde sa musíme zmeniť, potrebujem mať menej Európy, ale potrebujem mať eh, v Európe viacerých rýchlostí, Musíme stanoviť priority, a ostatných vecí sa vzdáme, ale potrebujeme mať viac Európy. A práve tieto otázky sa týkajú našich občanov. A to sa týka aj vášho parlamentu. Áno, sú takí poslanci, poslanci, ktorí majú mandát a povedia menej Európy. Potom sú takí, ktorí povedia podstatne viac Európy. Sú členské štáty, ktoré sú za medzivládnu legislatívu a politiku, ale v rámci viacerých e, rýchlostí. Potom niektorí iní sú proti tomu. Mimochodom, koniec koncov tým, že napríklad keď zavedieme Európsku prokuratúru, 20 budú spolupracovať, 8 nebudú spolupracovať, tým vlastne vytvoríme opäť e, vec, kde, alebo oblasť, kde budú rozličné rýchlosti a je to nová realita. Pokiaľ tento proces beriem ho vážne a preto môj prístup je také zdržanlivý, ja nechcem tu nejako dominovať. Zažijete to, že v priebehu najbližších mesiacoch sa pokúsim to konkretizovať. Pevne verím, že pre vás nebudem až príliš konkrétny a určite splním niektoré z vašich očakávaní, ale niektoré vedome nie. Vedome ich nesplním. Máme ešte istý čas k dispozícii a ten využijeme. No a momentálne ide o úvahy, zamýšľanie sa, skúmanie, zvažovanie, počúvanie. A predovšetkým po bratislavskom procese, keď sa to začalo v rámci 27. a potom to pokračovalo v Ríme, tak e, v rámci obidvoch týchto európskych rád, tam výsledkom sú pekné fotografie, ale nič viac. Pokiaľ ide o hlavy štátov a vlád, tam z nich musí výjsť to, čo očakávajú od Európy a čo sú ochotní prispieť. Projekty, expertízu a finančné prostriedky. Stretol som sa minimálne s zástupcami 15 členských štátov. Je tam silná skupina, ktorá hovorí, že lepšie vynakladanie prostriedkov. Čo to znamená? Neposkytnúť žiadne prostriedky. To je taká švábska mentalita, to poznám veľmi dobre. Oni povedia, keď Briti odídu, alebo jednoducho povedzme si, keď odídu Briti, tak chýba tých 16% a ne to 11 miliard. A my, čo dostávame, tak jednoducho mi ostane pri tom 1%. Áno, je to silná skupina. Ak chcete, ja vám to zašlem a potom vo vašich krajinách, v členských štátoch, vašich stranách môžete na tom popracovať. Takže športového hľadiska, kolega Gajer povedal, že v zásade by som mal o tomto dokumente presvedčiť mojich eh, stranických kolegov v Berlíne ako aj v nich vám to je pravda, lebo tí budú ďalej vládnuť. Takže v zásade stačí mi presvedčiť iba vládu v Berlíne. Pán Rutinger, áno, presvedčiť musíte tak či tak, aj keď eh, e, treba byť v opozícii. No tak ja musím presvedčiť po septembri vládu, ale zároveň som presvedčený aj to, že pokiaľ ide o Gabriela, áno, s ním sa dá budem s ním bojovať o viac prostriedkov, to si môžete byť istý, Pridaná hodnota, áno, a pokiaľ ide o projekty, ktoré podľa e, preskúmania výdavkov sa ešte musia zlepšiť porovnať s aktuálnou situáciou. Pokiaľ ide o koheznú politiku, nachádza sa v istej kríze a som ochotný a sa snažiť e, propagovať stabilné kohezné prostriedky, ale dáva to zmysel iba vtedy, ak regióny a členské štáty jednoducho môžu čerpať tieto prostriedky bez omeškania. V mnohých členských štátoch je to tak, že tá výkonnosť skutočne nie je nejaká presvedčivá. Potom to bola otázka, kde by sme mohli vykonať krátenia. Áno, dobrá otázka. My ako komisia v tomto roku sme vlastne dosiahli 5%, pokiaľ ide o krátenie počtu zamestnancov a sme veľmi radi, že budúci rok to dosiahne aj parlament. Ja už som zvedavý, som zvedavý, áno, to musím povedať. V posledných rokoch sme naše mzdy nezvýšili dva roky, a ja musím povedať, že ja som za to, aby každý zamestnanec už na rade, komisie alebo parlamente, pokiaľ ide o rovnakú úlohu, rovnakú kategóriu, dostal rovnaké prostriedky. Každý. Ale momentálne máme problém získať e, ľudí z Nemecka. Jednoducho nedá sa tam. Ja som bol nedávno na podujatí, kde bol aj pán Gabriel, tam to organizovalo ministerstvo zahraničnej veci a chceli sme presvedčiť mladých akademikov, aby sa pustili do konkurzov EÚ. A je veľmi dôležité, aby tých najlepších mladých ľudí, či muži, ženy, e, ekonómovia, chemici, inžinieri, aby aj naďalej nás vnímali tak, že sme atraktívny zamestnávateľ Áno, ja vás zoberiem kľudne do Berlínu s vašim šarmom, presvedčte mladých nemeckých občanov, aby išli do Luxemburgu, kde život je veľmi drahý, radšej ostane v Berlíne, postupíme v Düsseldorfu, v Mníchove a o to ide. Takže pokiaľ ide o naše služby, nemali by sme preháňať to s úsporami. Priemysel platí v podstate viac BASF, Philips, Siemens, Bosch. A pokiaľ ide o konkurenciu o najlepších, tých najlepších pracovníkov, aj naďalej by sme mali byť atraktívnym zamestnávateľom, či už ako poslanec, komisia, dvor auditorov alebo rada. A za toto sa aj budem zasadzovať. Potom to bola otázka, či chceme podporovať všetky regióny. Áno, v dokumente to nespomína, v rámci žiadnej alternatívy že by nejaké regióny e, sa vypustili. Akurát to je otázka, ktorú kladú členské štáty. A múdri ekonómovia sa na to pýtajú zo všetkých členských štátov. Pokiaľ výsledky, ja som s vami na vašej strane. A ide o otázku, ako to vníma verejnosť. Ide o podporu e, chudobnejších dokumentov. Pokiaľ je úvahový dokument, tam je dôležité, aby sme sa sústredili na požiadavky, nielen nejaké neopodstatnené a vlastne z toho musíme vytvoriť potom určitú líniu. Pokiaľ ide o dva scenári, kde sa spomína lower share, nižší podiel, to neznamená menej finančných prostriedkov, ale znamená to, že napríklad pokiaľ ide o kohezné prostriedky, ak budú na stabilnej úrovni, ale polnospodárstvo, ak ich chceme mať na stabilnej úrovni a miliardy, e, ktoré sa vynakladajú na obranu a rozvoju pomoc, tam integrujeme, tak suma ostane rovnaká, ale percento bude nižšie. Takže pokiaľ tú našu, naše, naše tú skrátenú verziu, áno, je to ešte v niektorých veciach neúplne dopracované, no takže samozrejme to môžeme upraviť na najbližších týždňoch a mesiacoch. No a stratégia vízie, áno, to je dôležité. Potom otázka, či môžeme strácať čas alebo nie. Pokiaľ ide o ten úvahový dokument, ktorý vlastne najbližšom rozpočtom roku ráta s 1,5 miliardami na výskum a obranu, ak sa to zamietne, tak tam je potom úplne iný základ pre rozpočet, ako keď sa to vynaloží. Jednoducho eh, takáto suma má výrazný dopad na rozpočet, lebo keď Briti povedia, že pokiaľ ide o rozvoju pomoc, že chcú s nami eh, spolupracovať svojim partnerom, partnerom a chcú každoročne vynakladovať v miliónoch trojcifernú sumu, tak e, chcú prispieť do rozvojového fondu, tak e, to je určitý argument. No a jednoducho samozrejme uvidíme, ako to celé dopadne. No a ešte jedna vec. Koncom roka, ale začiatkom budúceho roka vieme, že Briti sú ochotní v roku 2019 a 2020 podielať sa na spolufinancovaní. Či teda budú ochotní? To je základná otázka, zásadná otázka pre parlament ak Briti odmietnú, alebo ak by odmietli, a tým rokovania o Brexite budú mať ten najhorší scenár, a keď ani obchodné vzťahy nebudú a budú začínať od nuly, tak to mení základ na rok 2019-2020, ale aj pre nadchádzajúci MFF, pretože ide až o 100 miliárd pre roky 2019 a potom. Takže tieto, nemali by sme vyčkať na tieto rozhodnutia a potom hovoríte o rozpočte na po rokoch 2020. Ja tiež myslím, že polnohospodárska politika spoločenstva je dôležitá, ale vieme, že bez škrtov to nepôjde, tak nikoho nemôžeme dopredu ušetriť. No a vy máte viac skúsenosti ako ja. Komisia pri poslednej, posledný, na predposledný, predposledné obdobie MFF robil veľmi ambiciózny návrh a rada to rovno hodila do koša. Barozo Levandovský urobili realistický, ambiciózny návrh a a komisia s tým zostala riadila od začiatku do konca MFF. Mnohé členské štáty hovorí o tom, čo očakávajú, čo dajú. V mnohých krajinách sú voľby z nemeckého hovoreceho priestoru počujem, že počet komisárov by sa mal znížiť o polovicu, až nebudú dávať žiadne šilingy respektíve eura. No a my musíme teraz zamýšľať sa nad všetkými možnosťami a skúmať terén. A otázka, či by výnimku mali dostať v polnohospodárskej oblasti veľké podniky. Ja som otvorený v tejto téme, pretože ja som z regiónu, kde sú malé rodinné podniky. A otázka, či nemôžeme tiež financovať degresívne na jednotku alebo na hektár. To je tiež predmet diskusie. Ja by som s vami rád našiel rozumný, neziteľný výsledok. Mnohé ďalšie otázky zazneli. Dnes štartujeme. Žiadam, ostaňme v kontakte. Keď ma budete potrebovať, tak prídem. A v nadchádzajúcich mesiacoch určite predložíme návrhy pre MFF sa bude dať rozhodnúť. Takže možno s touto komisiou a spolu s vami a s týmto parlamentom. Merci, monsieur. Ďakujem, pán komisár. Takže môžeme si v lete preštudovať dokumenty, ktoré ste nám poskytli. Povedali ste, že sa pokúsite presvedčiť vlády, a pokiaľ som to správne pochopil, tak tie sa dajú ľahšie presvedčiť až po septembri. Hovoril som, že tie vlády bude jednoduchšie presvedčiť až v septembri. No a pokiaľ chceme tie vlády presvedčiť, je potrebné, aby to podporila aj verejná mienka, čiže kolegovia, musíme otvoriť diskusiu o budúcnosti Európskej únie. Aké verejné prostriedky môžeme poskytnúť v rámci národných plánov, ktoré môžu sa považovať len výlučne za európske a z toho potom môžeme vyvodiť eh, dôsledky, pokiaľ ide o otázky rozpočtu. Takže toľko dnes večer, kolegovia. Ďakujem komisárovi, ďakujem spravodajcom a každým, mm, všetkým vám. Koordinátori sa zajtra stretnú ráno o 8.30 a výbor pre rozpočet sa e, stretne o 10.00. Schôdza je ukončená.